12.00. No a teraz sa dostávame k ďalšej téme. Správa Janoš Áder nebezpečenstva veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok. No a najskôr skutočné slovo pán Richard Zeber, má 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. E, ja tu zastupujem nášho bývalého kolegu Janoša Adera, ktorý rokoval v tejto správe. Chcel by som mu poďakovať a zaželať mu aj veľa šťastia v jeho novej úlohe. Ako viete, stal sa prezidentom Maďarska. No a je dôležité, že Maďarsko je niekto na čele štátu, kto má také intenzívne kontakty s Európskym parlamentom. V prípade tejto smernice sa jedná o harmonizáciu alebo prispôsobenie smernice CVSO 2 ktorá má zabrániť eh, veľkým, veľkým eh, haváriám, no a prípadne má spustiť automaticky, alebo má spustiť eh, aj opatrenia na odstraňovanie následkov. Nože SVS 1 a svs 2 boli veľmi úspešné, no a potrebujeme ju prispôsobiť smernici, tej tzv. smernici CL P, ktorá vstúpi do platnosti 1. júna 2015. No a tým aj príloha 1, kde sú uvedené tie nebezpečné látky, ktoré platia pre podniky. Takže kvôli tomu je toto prispôsobenie teraz dôležité. V Európe je približne 10 tisíc podnikov, chemických podnikov, ktoré vyrábajú tieto látky a sú tým dotknuté a chcel by som povedať, že je dôležité, aby sme v Európe si udržali silný chemický priemysel. Hovorili sme o pracovných miestach a myslím, že potrebujeme priemyselný základ na to, aby sme dokázali v budúcnosti ponúkať kvalitné pracovné miesta, ale súčasne treba zaistiť, aby životné prostredie aj ľudia boli chránení pred nebezpečenstvami. No a ide o zvýšenie bezpečnosti a ochrany, no a preto myslím, treba sa snažiť o lepšiu aplikáciu a rovnako rovnaké no, vytvorenie rovnakých a konkurenčných podmienok pre všetky podniky. Samozrejme, že sme sa snažili prispôsobiť a harmonizovať smernice tak, aby byrokratická záťaž bola čo najmenšia. Pre nás, pre Európanov je to e, veľká, veľká výzva. Mnohí inde vo svete majú predpisy jednoduchšie a preto tým trpia naše podniky. No a ďalším dôvodom pre prispôsobenie bol Arhusky dohovor. Vieme, že to je dohovor, ktorý podpísala aj Európska únia o zlepšení informovania bezpečnosti, o prístupe k systému justície. No a nám sa podarilo dosiahnuť zlepšenia, takže tí ľudia, ktorí žijú a pracujú v bezprostrednej blízkosti takýchto e, podnikov majú lepšie informácie, majú lepšie práva na informovanie a e, prístup k spravodlivosti. No už e, boli to isté problémy s radou. My sme sa snažili začleniť do tohto aj látky, ktoré majú vplyv na dýchací trakt, avšak sú tu, sú tu niektoré výnimky, no a ďalej tie, ktoré pôsobia na, na na pokožku. Sú tu zaradené, sú tu zaradené tri látky a zvyšok má výnimku. No a komisia preveruje, v akom rozsahu budú bude možné začlenenie v budúcnosti. Pre parlament je dôležité, že sme sa dokázali presadiť pri prispôsobení prílohy 1 e, v rámci bežného legislatívneho postupu a, tak, a nie tak, ako to chcela komisia, to sú delegované alebo ako to chcela rada implementované akty. Nož, ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom za to, že sme voči rade mali rozhodnú pozíciu. Podarilo sa nám dosiahnuť výrazné zlepšenie. No a teda ešte raz všetkým ďakujem. No a ako som už povedal Janošovi Áderovi, želám všetko najlepšie do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Zeber. No a slovo teraz dostane okamžite pán Dali v mene komisie. Nech sa páči, máte slova. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predsedajúci, vážení poslanci, vážené poslankyne. Sme na Prahu dohody v prvom čítaní, pokiaľ ide o revíziu smernice SEVEZO, ktorá sa venuje kontroli, kontrole veľkých uh, havárií s nebezpečnými látkami. Chcem sa Jánošovi Ádarovi poďakovať. Dnes ho zastupuje pán Zéber a chcem sa poďakovať aj výboru ENVY Európskeho parlamentu. Ďakujem za vynikajúcu prácu na tomto návrhu a chcem zablahoželať okrem toho aj pánovi Ádarovi k jeho novej zodpovednosti a novej funkcii v jeho rodnej krajine. Veľké priemyselné havárie majú často mm, zničujúce následky, umierajú pracovníci, verejnosť je vystavená chemikáliam, ktoré majú dlhodobé dopady na zdravie. Zdroje vody sú znečistené a podniky niekedy skrachujú. Niektoré veľmi známe eh, veľké havárie, napríklad Sevezo, Toulouse alebo Bonsfield, si vyžiadali mnohé ľudské životy a stáli miliardy eur. Smernica Sevezo 2 pochádza z roku 96 a rieši tieto prípady tým, že stanovuje pravidlá pre prevádzkovateľov aj členské štáty. A tie pravidlá sa snažia o prevenciu, o bezpečnostný manažment, hovoria o inšpekciách a takisto o územnom plánovaní. A keď dôjde k havárii, tak Sevezo sa snaží minimalizovať následky pre životné prostredie aj pre spoločnosť. Komisia je spokojná s kompromisným textom, o ktorom by mal hlasovať parlament. Je to v súlade s novými medzinárodnými pravidlami o klasifikácii chemických látok a je to takisto aj zlepšenie pravidiel EÚ pre prevenciu havárií a kontrolu havárií. Vysvetlím prečo. Poprvé, pravidlá inšpekcií sú oveľa podrobnejšie teraz, než boli v minulosti. Zavádzajú akčné plány pre inšpekcie, ktoré sa týkajú všetkých podnikov a musia ich zabezpečiť prevádzkovateľia. Po druhé, práva občanov sú lepšie zaručené. Občania budú mať ľahší prístup k väčšiemu počtu informácií, ktoré sa týkajú inšpekcií aj iných vecí a môžu sa zúčastňovať na návrhoch územného plánovania. No a ak tieto práva nebudú zaručené a dodržiavané, tak e, občania budú mať teraz možnosť obrátiť sa na súd, čo je v súlade so záväzkami EÚ, ktoré vyplývajú z Aarhuského dohovoru. Ja som presvedčený, že toto umožní občanom vyvíjať tlak na príslušné orgány aj na zariadenia, aby implementovali smernicu SEVEZO. Rozsah pôsobnosti smernice vyvolával e, veľké diskusie a myslím si, že teraz naozaj zaručuje dobrú úroveň ochrany životného prostredia aj občanov, pretože pravidlá sa budú týkať aj podnikov, ktoré pracujú s látkami, z ktorých, ktoré sú toxické pre dýchacie cesty, ktoré predtým do toho um, nespadali. Ale musíme sa zamerať ešte na látky, ktoré sú toxické pre kožu. Komisia preto ohlasuje svoj zámer e, naďalej analyzovať dôsledky havárií, e, ktoré vznikli v dôsledku používania takýchto látok. Budeme sa snažiť zlepšiť ochranu ľudského, ľudského zdravia a bezpečnosti. Súčasná SVZO 2 smernica 96 82 už zaručuje dosť vysokú ochranu, ale komisia chce skúmať ešte ďalšie rizika a potenciálne dôsledky um, látok, ktoré sú uh, klasifikované ako akútne toxické pre kožu. Komisia predloží legislatívny návrh, aby sa do rozsahu pôsobnosti smernice zaradila aj táto kategória látok. To by potom mohlo viesť e, k pozmeňovaciemu návrhu k smernici, ak to bude nutné. Európska komisia môže podporiť kompromisný návrh, aby sme dosiahli dohodu o tejto smernici v prvom čítaní. Ďakujem, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem, pán komisár. A v mene výboru ITRE teraz dávam slovo pánovi, pánovi Žaky Enénovi. Ďakujem. E, e, kam ideme vo svetle týchto katastrof a e, prírodných nehôd? My potrebujeme väčšiu mieru bezpečnosti pre ľudí, životné prostredie, spoločnosť bez toho, aby to brzdilo priemysel. A práve preto som prijal funkciu spravodajca ja som sa snažil navrhnúť také a prijať také pozmenujúce návrhy, ktoré nepozmenia e, a nebudú mať negatívny dopad na priemysel, e, zvýšia bezpečnosť občanov, nepostihnú zamestnancov chemického a dopravného e, priemyslu. Ale bohužiaľ my sme boli len málo vypočutí a opäť E, tu dôjde len k malému pokroku a bude to veľa stáť. Hlavné princípy sa týkajú bežnej dennej reality. Pokiaľ ide o e, priemyselné zariadenia, skladovacie zariadenia a tak ďalej, aby podniky unikli e, podmienkám skladovania, tak e, tie isté produkty skladujú v cisternách, možno že vo vašej štvrti skôr, ako ich zajtra ráno so všetkým rizikom, ktoré to obsahuje, odovzdajú. Takže e, oni nás chcú presvedčiť, že sme lepšie informovaní, lepšie chránení. A práve tu vyvstávajú najväčšie protirečenia. Ako zabezpečiť bezpečnosť zamestnancov, ktorá je čoraz horšia. Ako zabezpečiť e, túto bezpečnosť, keď sa redukujú verejné výdavky, ako zabezpečiť bezpečnosť, keď niektoré krajiny aplikujú laxný e, prístup vďaka e, environmentálnemu dumpingu. Ďakujem, pán predsedajúci. A teraz v mene výboru IMCO. E, pani Malgorzata Hanzlík. Ďakujem, e, vážený pán e, predsedajúci. Zo smernice Sevezo vyplývajú povinnosti prispôsobiť sa situácii na prijatie nariadenia CL2. Nede tu o to, že by častejšie dochádzalo k nehodám. Ja teda súhlasím s tým, že systém CVZo 2 nie je e, nepotrebný. Dôležité je však e, doplnenie a presnejšie naformulovanie tých ustanovení, ktoré obsahujú informácie pre občanov a prípadne konzultácie a účasť občanov na rozhodovacom procese. Je veľmi dôležité, aby všetky informácie boli vždy úplné a správne. Nemôžeme našich občanov zaplavovať informáciami, ktoré nie sú potrebné. Naopak, občania musia dostať eh, také informácie, ktorým budú rozumieť a ktoré budú presné. Informovanie občanov je mimoriadne dôležitým prvkom budovania vzájomnej dôvery, ale aj šírenia osvety eh, medzi eh, ľuďmi, ktorí bývajú nedaleko takýchto nebezpečných miest. Ide tu o to, aby vedeli, ako sa správať v prípade havárie. Čiže najdôležitejšou e, časťou smernice SVS je prvá príloha. A ja súhlasím s tým, že všetko musí prebehnúť riadnym legislatívnym procesom a nie podľa návrhu komisie. A teraz budú vystupovať rečníci v mene politických skupín. Najskôr dávam e, slovo EPP pani E, Sofia Mazej-Kukovič, dve minúty, nech sa páči. Chvále lepa. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Nikdy nezabudnem na ten pohľad na mŕtve ryby v rieke, čo som nedávno zažila. Bol to následok e, požiaru nebezpečných látok Žijeme v časech, kedy poznáme a musíme predchádzať týmto nešťastiam s najlepšími technológiami, ktoré sú dostupné. Bezpečnosť je podporená tiež informačnými technológiami. A využívame naozaj všetky možnosti, akými sa dá zabraniť takýmto haváriám. A preto vítam túto správu a gratulujem správodajcovi. Takže bolo dobré tiež eh, sa trochu viac sústrediť na dôsledky, eh, dôsledky havárií na, eh, na zvieratá. Viac energie treba venovať prevencii a núdzovým situáciám. Vdych, vdychovanie výparov a aerosolov, ktoré obsahujú nebezpečné látky môže dlhodobo viesť k zlým dopadom. Krátkodobo si to človek možno ani nevšimne. Stav životného prostredia, človeka, zvierat, prírody, to je jedna vec. No a my si to uvedomujeme až vtedy, keď o to prídeme, keď naše telo sa dostane do kontaktu so škodlivými látkami a tak pôvodný stav sa dá už obnoviť len veľmi ťažko. Ďakujem pekne. V mene e, skupiny SAD dávam slovo pani Westlund dve minúty. Ďakujem. E, ďakujem spravodajcovi pánovi Aderovi, aj danskému predsedníctvu, aj pánovi komisárovi, ako všetkým spravodajcom za e, vynikajúcu spoluprácu pri vypracovaní tejto správy v mene mojej skupiny chcem povedať, že je veľmi dôležité e, snažiť sa o zachovanie ľudského zdravia a o životné prostredie. Ja si myslím, že už sme dosiahli všetko. Ide tu o politiku prevencie a bezpečnosti a predchádzaniu veľkým nehodám a myslím si, že musíme analyzovať všetky rizika a vyhýbať sa im. Pokiaľ ide o externé a interné faktory, tak tie ochrane, ochranu treba zvyšovať, treba takisto vyžadovať, aby členské štáty vykonávali pravidelné e, inšpekcie a aby sme sa vyhli efektu domino. Takýmto spôsobom sa vyhneme tomu, že a nehody dosiahnu ešte horšie rozmery. Je veľmi dôležité, aby sme informácie poskytovali elektronickou cestou, lebo takto budú disponibilnejšie. Pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a ľudí, e, tam to mohlo ísť trošku ďalej. My by sme boli radi, keby sa zvýšila miera informovanosti občanov. Avšak bude potrebné prijať bežnú legislatívu e, v zmysle e, prípravy smernice cvzo 3 a keďže neboli e, prijaté niektoré naše pozmenujúce návrhy, my to akceptujeme. V každom prípade budeme hlasovať za túto správu. Ďakujem. A teraz v mene skupiny ALDE dávam slovo e, slovo pánovi Vládkovi Todorovi, pána Jotovovi. Vážený pán predseda, drahí kolegovia, bolo treba veľa času na to, aby sme sa dohodli na smernici SVZO 3 a teraz môžeme byť radi, že sme dosiahli tento výsledok. E, veľké nehody v Bopále, v Indii v 84. roku, v Toulouse z roku 2001 a ďalšie nám ukázali, že je potrebné zrevidovať a opraviť európsku legislatívu v tejto oblasti. Aj keď e, rada bola menej ambiciozná ako Európsky parlament, najmä pokiaľ ide o prístup verejnosti k informáciám, podarilo sa nám E, naše stanovisko presadiť. Získali sme rovnako isté ústupky, napríklad, že e, niektoré substancie sa nebudú riadiť delegovanými aktami, ale priamo príslušnou legislatívou. Definitívna správa rozšírila aplikačné pole smernice, a ja sám ľutujem, že sme neboli ambicioznejší, pokiaľ ide o prístup k informáciám a zoznami podnikov. My však môžeme byť spokojní výsledkami, ktoré sme dosiahli, pretože máme nové pravidlá v oblasti ochrany, transparentnosti, v oblasti prístupu k informáciám zo strany občanov. Chcem sa poďakovať kolegom za to, že na tejto smernici a na tomto dokumente toľko pracovali. Ακολουθεί στο βήμα εξ ονόμου της ομάδας των Πρασίνων της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας ο συνάδελφος κ. Κάρλ Σλίτερ για ένα λεπτό. Tack, herr och eh, jag vill också tacka Jan. Ďakujem pekne. Pán Áder, vy ste na, sa stali teraz prezidentom Maďarska, ale ja si myslím, že je to naozaj smutné, že tu rada nie je, pretože mohla e, dôvodniť svoje stanovisko, najmä pokiaľ ide o klasifikáciu chemických výrobkov, čo, ktorá nevedie k zvýšenej miere ochrany, ale práve naopak. Najdôležitejšie je brať do úvahy ochranu ľudských bytostí a životného prostredia a preto je poľutovania hodné, že rada tu nie je. Sú však veci, ktoré lepšie fungujú, ako to už povedala pani Westlund, ale je dôležité, aby sme nevylúčili z tejto kategórie niektoré e, chemické látky. Je celá séria vecí, ktoré ešte komisia musí urobiť, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a otázky s ňou spojené, tak aby sme e, aby sme dávali prednosť tomu, že náklady a pokuty pre podniky, ktoré nebudú rešpektovať príslušné bezpečnostné opatrenia, boli väčšie ako e, praco, pracovné miesta. Ďakujem. A teraz pani Anna Rozba. Flere og flere mennesker lever tæt på fabrikker og virksomheder. Ďakujem veľmi pekne. Čoraz viac ľudí žije v blízkosti podnikov, ktoré sa zaoberajú a pracujú s nebezpečnými látkami a s mesami. To znamená, že aj ich zdravie je ohrozené a to znamená aj životné prostredie od júna 2015 pre desiatky tisíc podnikov budú platiť prísnejšie predpisy. No a je dôležité, aby sme predchádzali takýmto haváriám, nešťastiam a informovali občanov, to je pozitívne, ale kvôli odpore, odporu, odporu na rade je situácia pre občanov a životné prostredie menej určite nie ideálna. Bezpečnosť treba zaručovať neustále pre občanov, ktorí žijú v blízkosti takýchto podnikov. Najpozitívnejšie je, že informácie pre obyvateľov EÚ sa zlepšujú, alebo majú sa zlepšiť Ehm, má sa zaviesť aj politika na prichádzanie, pre, pre prichádzanie haváriám a rovnako a to má byť sprístupnené na internete. A preto to e, podporujem. Ďakujem pekne, pani Rozbach. No a teraz za EFD dostáva slovo pán Rossi. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja súhlasím e, s, so spravodajcom, že časti 1 e, a 2 prílohy 1 sa nedajú riešiť delegovanými aktami to je príliš veľké rozšírenie ochranné oblasti, no a bude to k prílišnému zaťaženiu v porovnaní s prínosmi, ktoré to má pre životné prostredie. Zvýšenie administratívnych nákladov kvôli harmonizácii z nariadení CLP by znamenalo, že z časti malé stredné podniky by boli zasiahnuté. Vieme, o obavách, ktoré vyjadril európsky priemysel, ktorí chcú iné riešenie. Chcú, aby sa nemenil rozsah pôsobnosti smernice cvz 2. Je dobrý a ukázal, že aj dobre funguje. Keď eh, bude ďalší, ďalšie rozsah pôsobnosti, tak eh, myslíme, že tak ako to je teraz, to nie je dobrá legislatíva, <laughs> pretože sa nezohľadňuje realita a skutočnosti. Článku 2 by bolo dobre niečo doplniť a napríklad aj dať tam vedenie plynu, a tak ako aj sol. Ďakujem pekne, pán Rossi. A teraz v mene skupiny QM dostáva slovo pani, pani Sousa. Na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Priemyselné nehody s týmito nebezpečnými chemickými látkami sú bohužiaľ dnešnou realitou. Informovanosť obyvateľstva a verejné príjmanie rozhodnutí nie je len právo, ale aj potreba. Obyvateľstvo, keď je informované, môže obmedziť škody a keď obyvateľstvo rozhoduje, tak sa môže ochrániť pred zneužitím. Prevencia a obmedzenie dôsledkov sú prvé priority a preto vítam tento návrh. Ale keď vidíme, že ešte v nedávno v Maďarsku tí najchudobnejší z chudobných boli opustení a vydaní na pospas dopadom e, tekutému, e, jedovatému blatu. A keď vidíme, ako tisíce obetí v Indie boli vydané na pospas osudu, zatiaľ čo podniky v Európe mali zisky, nemôžeme ignorovať, nemôžeme zabudnúť a preto je potrebné aj, finančn, aj finančné pokutovanie zodpovedných a väčšia miera transparentnosti. Ďakujem. Nevidím tu v sále kolega Franca Obermajera, takže prejdeme k ďalším rečníkom. Pani Morku Najte Mikuleniene, Aplinkos apsaugos politikos raida dažnai dėja yra tokia. Ďakujem pekne, predseda. Rozvoj ochrany životného prostredia znamená, že sa príjmajú nové požiadavky po veľkých haváriách. Avšak cieľom legislatívy by nemalo byť len reagovať, ale tiež predchádzať takýmto nehodám. V budúcnosti budeme musieť prijať ďalšie kroky a a princíp prevencie uplatňovať ešte prísnejšie. No a smernica, o ktorej dnes hovoríme, má za cieľ práve toto. Chceme nejak zharmonizovať a právne predpoklady s technologickým pokrokom. Avšak treba tiež povedať, že sa snažím, že len nejak dobiehame skutočnosť. Napríklad lov a transport niektorých rýb nespadá do pôsobnosti tejto smernice, takže nie je rozdiel v tom, čo sa, čo sa transportuje, či je to eh, amoniáka, ropa alebo plyn. Nuž je veľmi dobré, že sa zohľadňuje dohoda z Arhusu. No a rovnako myslím, že spoločnosť má právo eh, zúčastňovať sa rozhodovacích procesov a to všetko prispeje k vyššej miere ochrany životného prostredia. Je vynikajúce, že spoločnosť bude mať prístup k informáciám o inspekciách. Gratulujem a ďakujem spravodajcovi. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Grote na dve minúty. Ďakujem predseda. Sevezo, Enschede, Toulouse, tieto mená miesta označujú veľmi veľké havárie, ktoré neboli len environmentálnymi katastrofami, ale vyžadovali si aj ľudské obete a zničili súkromný majetok. No a preto musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme predchádzali rizikám, ale aj pravdepodobnosti opakovania takýchto nehôd. A ako? No poprvé tým, že budú, že pripustíme in, inšpekcie, No a ľudia, ktorí žijú v blízkosti takýchto zariadení a podnikov, musia byť dobre informovaní, čo sa tam deje, čo sa tam robí. No a v prípade nevyhnutnosti musia byť informovaní o havarijných alebo aktuálnych situáciách. Tak sa dajú zachrániť životy. Ja myslím, že rada, rada neurobila dobrý krok No však chýba nám tu rada, ale mm, zdá sa, že iné veci sú pre nich dôležitejšie. Bolo by dobré, ak by nám rada dokázala vysvetliť, prečo, kvôli čomu sa toto, táto smernica tak oslabila. To by som si veľmi želal. A však silná legislatíva vytvára tiež dôveru. Dôveru to, že keď vzniknú veľké infraštruktúrne projekty v členských štátoch, tak vždy sú veľké výhrady obyvateľstva. No a myslím, že silná legislatíva, tak aby by vytvorila dôveru. To sa však dá len s čo najvyššou mierou transparentnosti a lepšou spoluprácou úradov, lepšou komunikáciou a že v žiadnom prípade pri zaobchádzaní s takýmito podnikmi nemôže sa postupovať nedbanlivo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A slovo dostáva pani Gurling na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Všetci aktívne samozrejme podporujeme cieľ e, vyhnúť sa závažným haváriam ktoré vznikajú v dôsledku nebezpečných chemických látok. Viem, že toto nie je jednoduchá téma a o rozsahu pôsobnosti a právnom základe prebiehala živá diskusia, najmä pokiaľ ide o prístup k informáciám a spravodlivosti. Gratulujem týmu a ďakujem e, tomuto pracovnému týmu za ich e, trpezlivosť. Vítam sprísnenie pravidiel a viem, že bolo ťažké zosúľadiť SEVEZO a CLP nariadenie. Nie je to úplne jednoduché zabezpečiť ochranu životného prostredia bez prílišných reštrikcií. A vždy je aj hrozba dvojitého regulovania, ktoré, ktorej sme sa, hadám vyhli. Ďakujeme komisii aj za dodatočné vyhlásenie, ktoré zaznelo dnes. Informácie v reálnom čase sú vždy vítané, aby sme e, vedeli, aká sa vedie politika a aby sme mali tie skutočné fakty k dispozícii. Ďakujem. A teraz pán Sonik, 1,5 minúty. Táto smernica SEVEZO 2 a jej zmena je dôležitým krokom, aby sme sa vyhli takým haváriám, aké sa stali napríklad vo Francúzsku a inde. Takéto havárie majú za následok veľké materiálne škody a vyžadujú si vždy veľké straty. Táto smernica je dôležitá, pretože zavádza určité zodpovednosti pre členské štáty aj pre operátorov, aby obmedzili riziko havária, aby obmedzili dôsledky. Európska únia by mala systematicky sprísňovať takéto nariadenia a smernice. Prepracovanie tejto smernice zlepší existujúcu legislatívu a ukončí situáciu dvojitých kontrol a dvojitej legislatívy. Mali by sme sa zamerať aj na subdodávateľov, pretože to sú práve tí, ktorí veľmi často pochybia. Európsky parlament, ktorý zastupuje občanov, by mal byť e, schopný ich aj zapojiť do rozhodovacieho procesu a preto podporujem stanovisko spravodajcu v tom, že zmeny existujúceho nariadenia by sa mali robiť riadnym legislatívnym konaním a parlament by mal byť komisiou pravidelne informovaný o takýchto priemyselných haváriách a o tom, ako na ne reagujeme. Verejnosť by mala mať ľahký prístup k spolahlivým informáciám o hrozbách a o tom, ako sa správať v prípade havárií. Internet je na to dobrý nástroj a mal by byť používaný čo najrýchlejšie. A takisto by mali e- byť organizované informačné kampane o novej klasifikácii toxických látok a o tom, ako ohrozujú život. Ďakujem. Teraz dostane slovo pani Merkis. Jedna minúta. Ďakujem, pán komisár. Pred 12 rokmi došlo k veľkej havárii v Enšede v Holandsku. Bolo to v správach po celom svete. Umrelo 23 ľudí a minulý rok takisto došlo k veľkému požiaru v podniku, e, ktorý sa venuje baleniu v baliarni. A informácie boli poskytované veľmi neskoro, čiže sa nekonalo správne. A aj pred tou um, veľkou haváriou, pred tým veľkým požiarom sa vedelo, že sa nedodržiavajú pravidlá, ale nič sa nerobilo. Vždy až po havárii sa začnú meniť zákony, ale najdôležitejšia je vždy implementácia toho zákona. Ja si myslím, že táto smernica sa musí prepracovať, aby existovala transparentnosť, aby občania vedeli, čo sa deje v podniku, ktorý s nimi susedí. A je dôležité, aby tie informácie boli na internete a aby boli spoľahlivé, dôveryhodné, tak aby občania mali prístup k tým informáciám. Je tu jeden problém a to, že to postupovanie e, informácií sa nenachádza vždy v dobrých rukách. Obce alebo regióny nemajú vždy dostatočné know-how na to, aby robili tie inšpekcie a preto orgány miestnej samosprávy a regionálnej správy by mali byť podporované v tom, aby mohli robiť tieto kontroly a aby si vyžiadali všetky informácie, aby ich mohli postúpiť občanovi. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán Arsenis, jedna minúta. Ďakujem pani predsedajúca, pán komisár, drahí kolegovia. Ide tu o smernicu, ktorá je veľmi dôležitá. Takéto nehody s nebezpečnými látkami sa nestávajú často, ale keď k ním dôjde, tak majú tragické dôsledky pre občanov, životné prostredie. To sú naozaj e, veľmi dlhodobé dôsledky, ktoré postihujú celé generácie. My sa snažíme vylepšiť legislatívu, ale ešte sme nemali odvahu e, riešiť e, ropné plošiny, aj keď tu e, došlo k mnohým nehodám E, napríklad v Mexickom zálive, čo malo veľmi negatívne dôsledky pre ekonomiku a pre občanov. Mnohých, pri mnohých príležitostiach v iných krajinách sa robí viac ako v Európskej únii. Dúfajme, že e, pri budúcej príležitosti budeme aktivnejší a dotkneme sa aj ropných plošín. Grazie, ora. Ďakujem. A teraz dostanú slovo rečníci e, v rámci e, procedúry, v rámci postupu spontánnych e, vystúpení. Nech sa páči. Pani Kadenbach, pani predsedajúca, pán komisár, ako Rakúšania sme maďarskou haváriou v roku 2010 boli priamo dotknutý a bola to havária s červeným kalom a preto vítam prepracovanie tejto smernice. Samozrejme, niektoré členské štáty sa pokúšali tento nový návrh oslabiť, ale ja by som sa v tomto kontexte rada obrátila na obyvateľstvo a vyžadovala, čo chce o obyvateľstvo. Informácie, transparentnosť a aj finančné pokrytie. Nemôže byť prípustné, aby sme nedali dostatok financií na tieto preventívne opatrenia. Potrebujeme núdzové plány, ktoré zapoja aj obyvateľstvo. Potrebujeme núdzové plány, ktoré e, budú zohľadňovať e, skutočné reálne prostredie. Celý život je vlastne chémia, ale nebezpečná chémia sa musí e, kontrolovať a Sevezo 3 by bola dobrá možnosť, ako ešte prísnejšie upraviť túto oblasť. Ďakujem. Ďakujem a teraz e, pani Rivazi, nech sa páči. Áno, vážená pani predsedajúca, chcem sa podiekovať kolegom, pánovi Áderovi a Zeberovi, za ich skvelú prácu na revízii smernice Sevezo. Je pravdou, že smernica Sevezo a v tej súvislosti Spomínam aj nehodu v AZF v Toulouse 21. septembra 2001, keď vystupol, vybuchol nitrát amónium. Bolo tam veľa mŕtvych, zranených, mnoho ľudí je doteraz traumatizovaných a spôsobilo to neuveriteľné škody. To bolo e, spôsobené v dôsledku nesprávneho riadenia a vyhodnotenia rizika a ľudia, ktorí neboli správne vzdelaní a informovaní Takže ja som naozaj veľmi rada, že máme takýto záverečný výsledok, pokiaľ ide o riadenie e, priemyselných rizik, e, pred ktorými musia byť občania e, včas vystrihaní a musia byť o nich dobre informovaní. A takisto treba sem zahrnúť aj požiadavky o informovanosť, transparentnosť, čo je podmienka sine qua non pri efektívnom riešení rizík. Také malé negatívum, pán komisár, že neboli vyhodnotené finančné dôsledky veľkých nehôd a kapacita podnikov čeliť im. Podľa mňa to je e, nedostatok tejto smernice. Ďakujem. Grazie, onorevole Paška. Pán Paška

Ďakujem a teraz dostáva slovo pán komisár Dali. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, poslankyne a poslanci. Vážime si, že tu je dohoda o potrebe tohto balíčka, o ktorom sa bude hlasovať zajtra. Tento balíček pravidel umožní členským štátom zaistiť lepšiu implementáciu politika na prevenciu a kontrolu následkov najväčších havárií. Tieto látky, tie nebezpečné látky e, sú definované v súhľade s medzinárodnou klasifikáciou a preto s ňou úplne súhlasia. Komisia je veľmi spokojná s výsledkom rokovaní. Ja budem informovať môjho kolegu Janeza Potočníka o pripomienkach, ktoré zazneli v rámci tejto rozpravy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. No a slovo dostáva spravodajca pán Seber, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že diskusia jasne ukázala, že nie sme síce úplne spokojní s týmto kompromisom, ale je to už je obová kompromisu, možno by sa dalo zájsť aj ďalej, ale zablokovala to rada. Samozrejme, debata ukázala, že musíme dávať pozor na dobrú implementáciu, to je hlavný problém v európskej environmentálnej legislatíve, že sme vytvorili dobré zákony, avšak niektoré členské štáty sú veľmi pomalé pri realizácii. No a myslím, že práve tu, v prípade SVZO 3, treba klásť na to dôraz, pretože ide o životy ľudí, ktorí, ktoré sú ohrozené, ak žijú pri chemických podnikoch. Myslím, že tiež tu jasne zaznelo, že nástroje, ktoré sú k dispozícii ako napríklad núdzové plány, že tieto musia byť čo najprecíznejšie a musia zapájať a informovať a verejnosť tak, aby všetci občania vedeli, že keď sa stane nejaká katastrofa, havária, ako treba reagovať. No a týmto sa dá zachrániť ľudských životov. Čas je rozhodujúci faktor, samozrejme aj vzdelanie bezpečnostných zložiek, ktoré sú v teréne, a na príslušnom území. Dôležité je tiež budovanie dôvery medzi obyvateľstvom, aby sa obyvateľia cítili zapojení a samozrejme aj prevencia. Prevencia, pri prevencii je dôležité riadenie podniku, ale aj riadenie príslušnej oblasti. Rovnako myslím, že môžeme byť spokojní, že je tu spolurozhodovanie, že parlament je plne zapojený, keď sa bude prispôsobovať a príloha 1. Myslím, že nemôžeme, musíme si dať pozor, aby sme neboli odstrčení bokom. To sa nám podarilo a na záver by som preto rád dodal ešte, že kompromis je celkovo v poriadku. Samozrejme, že by sme boli radšej, keby to zašlo ďalej, ale e, v zmysle dohody s Radou a komisiou môžeme byť spokojní a súhlasiť. Ďakujem pekne. Pán Seber, akceptujete modrú kartu? Áno, nech sa páči. No, je to modrá karta pretože sme si vypočuli mnoho kritických eh, hlasov. Viem, že eh, kolega Seber sa s tým v parlamente veľmi dobre eh, vyrovnal. Otázka je, uzavrieme to v prvom čítaní, a tak ako 65% legislatívy v oblasti životného prostredia, preto sa chcem spýtať, nebolo, nebolo by možné dosiahnuť vyššiu mieru transparentnosti, ak by to rada nezablokovala ešte toto druhého čítania. Viem, že je to taká principiálna otázka, viem, Richard, že ty si to si súhlasíš, ale eh, by som, že ty si prebral túto tému, ale chcel by som si vypočuť názor súčasného spravodajcu. Ďakujem. No ako už bolo povedané, milý Matias Grote, eh, ty si predsedom výboru pre životné prostredie, no a je v tvojej kompetencii eh, riadne vykonávanie práce. Myslím, že v tejto téme, myslím, že druhé čítanie by nebolo úplne dobre. No a myslím, že spravodajca rozhodol správne, no a aj ďalší tieňoví spravodajcia rozhodli, že sme dosiahli maximálny kompromis. No ale ja sa teším, že komisia to prijala, pravidelne bude preverovať, aké látky tam ešte patria a myslím, že s tým sa môžeme pochváliť. No a ďakujem komisárovi Potočníkovi a jeho týmu za to, že vytvorili takýto tlak. Ďakujem. No, ďakujem. ďakujem, uzatváram diskusiu a budeme hlasovať zajtra o 12. A teraz prejdeme k vyhláseniu podpredsedu komisie, a ktorý, pani Ashton, ktorá je vysokou predstaviteľkou Európskej komisie a zástupkyne Európskej únie pre zahraničnú činnosť, e, ktorá sa vyjadrí e, k problematike e, ženskej mutilácie. Much, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci, vážení po, vážené poslankyne, všetky formy rodového násilia sú neakceptované.